toho ochorenia Ebola. Za radu pán Delvedova. Presidente. Presidente, onorevoli deputati, signora commissario. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci Epidémia eboli v západnej Afrike je jednou z najhorších katastrof posledných čias. Je to naozaj katastrofa, ktorá vzbudzuje obavy aj na medzinárodnej úrovni. Epidémia eboli má naozaj nevydané dopady humanitárneho druhu a má teda dopady na verejné zdravie nielen v príslušných krajinách, ale aj v celom regióne. Rada je naozaj znepokojená, pokiaľ ide o dopady socioekonomického charakteru a dopady na bezpečnostnú situáciu v krajinách západnej Afriky. Chceme pripomenúť, že Európske centrum pre kontrolu chorôb poukázalo na to, že riziko ochorenia nákazy existuje aj pre občanov EÚ, je však nízke, alebo bude nízke, za predpokladu, že sa príjmú potrebné preventívne opatrenia medzinárodné spoločenstvo musí konať. Padlo tu mnoho víziev v tomto zmysle. Ministri zahraničných vecí vyzvali k medzinárodnej koordinovanej reakcii. 31. augusta bola mimoriadná rada a na tomto zasadnutí sa poukázalo na potrebu medzinárodného koordinovaného konania, čo najrychlejšie. A to si samozrejme vyžaduje aj väčšiu mieru koordinácie v Európskej únii. Rada by mala pripraviť komplexnú reakciu EÚ, tak aby sme tú situáciu naozaj zvládli. Takže o čo išlo, aké kroky sme podnikli. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, Európska únia a členské štáty reagovali od samotného začiatku. Poskytli sme finančnú podporu humanitárnym organizáciám a zložkám OSN. Naozaj sme sa starali o aktérov v teréne, Mnohí z nich zaplatili za svoje nasadenie vlastným životom. Členské štáty neustále predkladajú analýzy a vyhodnotenia toho, aká humanitárna pomoc je kde potrebná. Tiež sa spustili mechanizmy v koordinácii s Svetovou zdravotníckou organizáciou a s organizáciami OSN, pokiaľ ide teda o humanitárne záležitosti. Naozaj 24 hodín denne, 7 dní v týždni dochádza ku koordinácii koordinácii pomoci. Kríza sa zhoršila, členské štáty následne svoju podporu zintenzívnili a prejavili ďalšiu ochotu svoje úsilie e, zintenzívniť, pokiaľ ide o personál, pokiaľ ide o finančné zdroje. Uvedol by som snáď iba jeden príklad. Spojené kráľovstvo založilo centrum Sierra Leone na liečenie choroby, čiže toto je projekt, ktorý sa spustí budúci týždeň. Rakúsko a ďalšie krajiny tiež pomáhajú vybavením. Nemecko prijalo osoby, ktoré sa nakazili. Taliansko dalo k dispozícii personál 200 tisíc eur sú tiež k dispozícii v Gineji na centrum VHO. 140 tisíc eur, to je ďalšia suma a 1,2 miliónov eur toto je suma, ktorá pôjde na prevenciu a liečenie vírusu. Ešte raz, rada pripravuje komplexnú reakciu na krízu a v tomto rámci ide aj o koordináciu leteckej prepravy tu to zatiaľ nefunguje. Je tu obmedzený prístup, e, pokiaľ ide o zdravotnícke pomocky a lekársky personál. myslíme si, že je potrebné urobiť ešte viac. Európska únia musí pomôcť e, k budovaniu zdravotníckých systémov v krajinách, k ich výstavbe. Ak to neurobíme naozaj rýchlo, tak nám hrozí to, že humanitárna kríza vyvolaná ebolou e, sa preklopí aj do ďalších krajín v regióne. V koordinácii s predsedníctvom s komisiou pardon, chce predsedníctvo um, robiť tieto koordinačné práce, samozrejme aj v spolupráci s OSN a s VHO. Naša reakcia je postačujúca na zabezpečenie bezpečnosti občanov EÚ. Je potrebné urobiť uh, teda konkrétne opatrenia na riešenie zdravotníckej situácie v regióne. Uh, Čiže ohrozenie verejného zdravia ako také sa snažíme riešiť. Máme sieť medzinárodných orgánov a do, tohto, do tejto siete spada aj Európske centrum na prevenciu chorôb, ktoré spravuje Európska únia. Pokiaľ ide o epidemiologické monitorovanie tejto choroby, aj sociálnu situáciu v septembri EU na najvyššej úrovni rozhodla o ďalších fázach koordinácie našej komplexnej reakcie, čiže príslušní komisári, ministri zdravia a ministri pre rozvojovú pomoc mali spoločné sednutie, čiže koordinácia na najvyššej úrovni aj so zastupcami OSN, tak aby sme situáciu zvládli, dostali chorobu pod kontrolu. VHO, Lekári bez hraníc tiež sú do tejto spolupráce veľmi intenzívne zapojení. Medzinárodná koordinácia je naozaj nevyhnutná, aby sa podarilo e, túto epidémiu zastaviť. Ministri zdravotníctva EÚ budú o týchto otázkach hovoriť na e, neformálnej schôdzke 20. 23. septembra v Miláne hlavne pokiaľ teda ide o ďalšie kroky, teda ide o stredno- a dlhodobý horizont našich aktivít. Čiže zdravotná situácia, možnosť e, nejako združovať e, a zdieľať zdroje, konkrétne kroky, pokiaľ ide o vakcináciu a dostupnosť liekov. Je naozaj potrebné týmto krajinám pomôcť sú tam aktívne aj mimovládne organizácie, ktoré si tiež zaslúžia našu podporu, ktoré potrebujú našu podporu. Čiže naozaj medzinárodné spoločenstvo ako celok pod vedením OSN a VHO. Vážený pán predseda, dámy a páni, vážení komisári, ja som chcel poinformovať o koordinácii rady aktivít Európskej únie. Ešte raz opakujem, chceme pomôcť krajinám v spolupráci s medzinárodnými organizáciami tak, aby sme mohli naozaj zastaviť šírenie tejto epidémie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo komisárka Georgieva. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem ráde za naozaj veľmi komplexnú prezentáciu. Ja by som chcela do diskusie prispiete tým, že sa budem hlbšie venovať trom bodom. Po prvé, charakter epidémie. Po druhé, čo robí komisia, aby sme naozaj koordinovane reagovali. A tretia téma, tretí bod, prístup, ktorý sme si zvolili na ochranu našej vlastnej populácie, teda európskych občanov. Takže epidémia ako taká. Je to naozaj nevydaná epidémia z dvoch dôvodov. Poprvé, preto, lebo ide o pandémiu, ktorá sa deje v krajinách, kde zdravotnícke systémy e, naozaj sú veľmi slabé. V minulosti, keď dochádzalo k pandémiám, tak išlo o krajiny so strednou výškou, vysokou výškou príjmov, kde zdravotnícke systémy štátov mohli byť mobilizované, boli schopné reagovať, teraz tomu tak nie je. A ten druhý dôvod, Ebola nikdy to posiaľ netrvala tak dlho ako teraz. A ešte stále sa nám nepodarilo e, zabrzdiť. Takže e, naozaj situácia je nového charakteru, je naozaj veľmi dramatická. koordinátor OSN, doktor David Nabarro pre ebolu. Je to naozaj osoba mimoriadne kompetentná. No a on povedal, že máme 4963 prípadov, 2453 už k chorobe podľahlo. Ale znepokojujúce je hlavne to, že počet prípadov sa každé tri týždne zdvojnásobuje. A ak nebudeme naozaj rozhodne konať už teraz, tak sú tu tri veľké rizika, ktoré vyvstanú. Po prvé, že v troch krajinách, Liberia, Guinea, Sierra Leone, že to sú krajiny, ktoré sú najviac postihnuté, že v týchto krajinách dôjde k takému rozšíreniu choroby, že nejako ju zablokovať e, bude naozaj mimoriadne dôležité, zložité. Pardon, zložité je to už teraz, alebo je to mimoriadne zložité, ak sa nám to nepodarí. Po druhé, tá epidémia sa možno rozšíri do ďalších krajín v regióne a potom to môže prekočiť dokonca hranice regiónu. No a potom tretia vec, tretie riziko, snad to najzávažnejšie je, že čím dlhšie sa nebude dariť situáciu e, dostať pod kontrolu, o to väčšie je riziko, že dojde k mutácii vírusu a v takomto prípade tie dopady sú naozaj nepredpovedateľné, ale mohlo byť naozaj katastrofálne. Čiže už nehovoríme len o núdzovej situácii zdravotníckého charakteru v tých troch krajinách, hovoríme o dopadoch na ekonomiku, na spoločnosť. E, naozaj e, došlo k poklesu rastu, mier rastu, môže to mať politické implikácie, bezpečnostné. A nezabudeme prosím na to, že tieto krajiny boli vystavené občianským vojnám v rokoch 90. a začiatkom tohto storočia. Podarilo sa im postaviť na, do, na nohy e, ťažko svoje spoločnosti a teraz tam dochádza k tomuto vírusu. Nejde o bežnú humanitárnu núdzovú situáciu, kedy zmobilizujeme personál, vyšleme ho a tento v regióne rieši. Toto je iná situácia, vyžaduje sa naozaj kompetentných profesionálov, v oblasti zdravotníctva, ktorí vedia, ako sa zachovať v prípade takejto epidémie. Čiže problémy sú, pokiaľ ide o personál, pokiaľ ide o vybavenie, pokiaľ ide o dopravu. A teraz sa dostávam k druhému bodu mojej prezentácie. Čo robíme my ako Európa, aby sme boli e, na špičke, pokiaľ ide o reakciu na ebolu? Samozrejme, že mobilizujeme prostriedky, komisia, na to som pyšná, zo 150 miliónmi eur je Mm, na prvom mieste, pokiaľ ide o finančnú reakciu na túto krízu. Od OSN sme dostali tie čísla, už je to takmer miliarda eur, ktorá bude potrebná, čiže tie odhady sa zvýšili. My teda financujeme a budeme financovať. Členské štáty sa v pondelok zaviazali e, prispieť 78 miliónmi eur. Mnohé z nich sa však snažia tento príspevok ešte viac zvýšiť, tak aby tá efektívnosť bola väčšia. Dôležitejšie ako peniaze je však zmobilizovať eh, eh, hmotnú pomoc, mobilizácia personálu v týchto krajinách a členské štáty eh, tam zakladajú nové centrá, nové nemocnice, pribúda lôžok. No a tie naše čísla sa pohybujú v stovkách. To je v poriadku, ale my potrebujeme dokonca tisícky, ak chceme túto epidémiu zastaviť pretože ľudia, ktorí prichádzajú požiadať o liečbu, týchto často vracajú domov, lebo ich nemajú kde umiestniť, takže to riziko šírenia je naozaj veľmi vysoké. My sa zameriavame na kritickú otázku, ktorou je evakuácia zo zdravotných eh, dôvodov. V prípade mnohých osôb, eh, ktoré majú byť vyslané do terénu. E, vyvstáva otázka, čo keď e, sa nakazím aj ja, čo bude potom so mnou. Čiže e, táto evakuačná schopnosť je veľmi dôležitá, aby sme dokázali takýmto spôsobom reagovať na obavy zdravotníckého personálu, ktorý má pôsobiť v teréne. Toto je dôležitá vec. No a samozrejme, že si uvedomujeme potrebu investovať do výskumu, do liečby, do vakcinácie, tak aby sme zabranili takýmto situáciám, ďalšiemu vypuknutiu eboli v budúcnosti. A tu bol Antonio Borg eh, v septembri vo výbore Envy eh, v tejto snemovni a tiež ste s ním hovorili o tejto téme. No a teraz tretí bod mojej prezentácie. Ako zabezpečujeme našich vlastných občanov? Dovolte mi, aby som to rozdielil takých dvoch oblastí. My na jednej strane hovoríme, izolujme ten vírus, zastavme ho, potlačme ho, ale ne, neizolujme tie krajiny. Čiže izolujme vírus, ale nie krajiny. Chcem sa poďakovať Brussels Airlines, Air France, európskym spoločnosťam, ktoré naďalej letia, obsluhujú letiska v tomto regióne. Je to naozaj nevyhnutné. No a kolektívne opatrenia, ktoré sme my prijali, aby sa ten vírus nedostal do EÚ, aj tie sú dôležité. Momentálne prebiehajú práce na tom, aby náš laboratórny systém mohol robiť testy vo všetkých členských štátoch a tie krajiny, ktoré nemajú kapacity, sa môžu spolahnúť na pomoc ostatných, tak aby sme mali teda testovacie zariadenia, aby bola k dispozícii liečba, aby sa uplatňovali preventívne opatrenia, aby sme komunikovali jedným hlasom, aby nedošlo k nejakému zmetku u nášho obyvateľstva a naozaj ma povzbudila tá schôdzka, ku ktorej došlo v pondelok. Naozaj vyplynulo to, že Európa ehm, je si zajedno, hovoria komisii, koordinujte nás, my chceme konať spoločne a spoločne konať budeme. Ďakujem. A parola per due minuti. Slovo má poslanec Sirpe. Ďakujem, pán predseda. Práve sme to počuli z úst predstaviteľky komisie. Vírus sa šíri exponenciálna, exponenciálnym radom, takže podľa VHO bude možno až 20 tisíc prípadov do konca roku zaznamenaných. Takže, dámy a páni, dnes naozaj musíme veľmi zodpovedne e, diskutovať. E, samozrejme, nemusíme zastrešovať našich občanov, ale Musíme veľmi jasne povedať, že medzinárodné spoločenstvo podcenilo riziko vírusu Ebola. A táto kríza nie je iba problémom západnej Afriky, je to globálna hrozba, ktorá vyžaduje odhodlanejšiu reakciu EÚ. Vítam, čo urobila Európska komisia, tých 150 miliónov eur. E, to sú správne kroky, ale nepostačujú Naša partnerská, naše partnerské organizácie vysielajú e, taký signál, že okrem peňazí musíme mať aj organizačné kapacity, aby sme dokázali izolovať e, nakazených. A to si teda žiada technologické kapacity, medicínske dodávky a tak ďalej. Všetko, čo tu už bolo spomenuté. V západnej Afrike chýbajú riadne vyškolení zdravotníckí pracovníci a mimoriadne potrebujeme teda riadne informácie, ktoré sa dostanú k lokálnemu obyvateľstvu. Takže e, komisia musí posilniť svoje úsilie. Počuli sme, že ministri zdravotníctva sa stretnú v Miláne a vyzývame ich, aby predložili naliehavý plán koordinácie aktivít členských štátov, to všetko pod vedením Európskej komisie a OSN. Európska únia musí preukázať svoje vodcovstvo. Je to potrebné aj na ochranu našich vlastných občanov. Nie je čas, musíme eh, mať eh, odhodlanejšiu reakciu EÚ. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pani Mekaven na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Komisia a rada si zaslúžia vďaku za to, že prišli dnes, aby nás informovali o krokoch, ktoré e, sa udiali. E, naozaj je teraz rozhodujúci týždeň na to, aby sme e, začali konať. Spomínalo sa tu, že do konca roka možno 20 tisíc obetí bude mať ebola, ale to je iba ak naozaj niečo urobíme. Ak neurobíme nič, tak tá, ten počet obetí bude podstatne vyšší. V pondelok bola schôdza v Bruseli, vítam to, čo sa tam udialo a takisto e, vítam vyhlásenie e, prezidenta USA. E, USA sa teda na tomto globálnom úsilí bude podielať v boji proti ebole. Myslím, že potrebujeme naozaj krátkodobé opatrenia. Musíme to naliehavo dostať pod kontrolu a potom sa musíme na to zamerať z dlhodobého hľadiska. A myslím, že je jasné, že e, nám trošku uniklo, e, som tento vývoj. Prečo je táto epidémia vážnejšia než kedykoľvek predtým? Musíme si položiť túto otázku. Prečo viac ľudí e, zomrelo v tejto epidémii, než v čase e, pred 40 rokmi alebo za ten čas, odkedy bola ebola identifikovaná? Eh, možno sme hľadali rôzne odpovede, ale zatiaľ sme nedosiahli výsledky. Ako zabezpečíme, že najbližšie, alebo teraz, bude tu primeraný výskum a keď sa to stráti z titulkou novín, tak bude to naďalej pokračovať. Dúfame, že to dostaneme pod kontrolu. Eh, tento týždeň začína taká, eh, také testovanie, klinické testovanie v Británii a dúfame, že to bude úspešne pokračovať A samozrejme aj naši zdravotníckí pracovníci potrebujú našu podporu, samozrejme zdravotníckí pracovníci v celej Afrike. E, sú to veľmi e, statoční ľudia, ktorí pracujú vo veľmi náročných podmienkách. Ako povedala komisia, musíme posilniť systém zdravotníctva v týchto krajinách. A ak e, sa odhodláme a ak príjmeme tento záväzok, tak to bude dobrá investícia pre občanov EÚ, pretože takto sa chránime aj my u nás doma. Čiže krátkodobo to treba dostať pod kontrolou a dlhodobo sa treba nad tým zamyslieť. Ďakujem pán Deva, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Naozaj eh, ma povzbudilo, čo povedala pani eh, komisárka Georgieva o tom, čo sa deje. Tam isto treba začať so vzdelávacími programy, pretože eh, šíri sa to s potrebou jedla, nakazeného mesa, takže musíme obmedziť, zamedziť tento problém Musí sa e, do toho programu obmedzenia zapojiť aj Africká únia, tie väčšie štáty, ktoré môžu tým zraniteľným štátom pomôcť. Tie sa musia angažovať. Je to ich problém, ale je to aj náš problém. A chcem naozaj povedať veľké ďakujem všetkým pracovníkom e, zdravotníckým a, tá, a ďalším, ktorí tam pomáhajú, ktorí riskujú svoj život, aby zachraňovali životy iných. A tiež sa chcem opýtať e, komisie, ak existuje vakcína, Nemali by sme zrýchliť celý tento proces, ak sa to ehm, napríklad už v USA, tak povediac, testuje, aby sme to ehm, netestovali až, až do smrti, tak povediac. Ďakujem. Slovo má pán Görens. Ďakujem, pán predsedajúci. Ehm, zamedzenie krízy ako aj neexistencia koordinovanej stratégie sú vysvetlením toho, prečo sa ten vírus tak rýchlo šíri. Je to obrovská výzva Počet infikovaných vírusom ebola sa každé, dva týž- každé tri týždne zdvojnásobuje. Čím viac budeme ťaž- čakať, tým ťažšie bude zabrániť šíreniu. V prípade eboli treba e, byť rýchlejší než vírus. Čo potrebujeme? E, obozretnosť samozrejme. Čiže okamžite treba zabezpečiť e, Ehm, nejakých 2000 eh, eh, postelí pre eh, pacientov, ale takisto, aby sme zabránili aj ďalšej kontaminácii za hranicami tých izolovaných zón. Okamžite, nie zajtra, hneď. Potrebujeme odhodlané kroky, E, humanitárni pracovníci naznačili, čo všetko je potrebné. Čiže musíme vyzvať medzinárodné spoločenstvo, aby mobilizovalo všetky prostriedky, vrátane vojenských prostriedkov, aby sa uh, uh, nasadili pod vedením OSN, pretože už nestačí len akademická diskusia, treba reagovať. Musíme mm, dať starostlivosť nakazeným osobám. liečebné kapacity sú nedostatočné, často neexistujúce. Eh, alebo sú teda tie kapacity naplnené a preto ľudia hľadajú pomoc India a je tu riziko kontaminácie nakazenia ďalších ľudí. Je to veľmi dramatická situácia. V týchto krajinách systém zdravotníctva eh, naozaj je vo veľmi vážnom, veľmi zlom stave. A to, čo teraz vidíme, čoho sme svedkami, ukazuje, že sú tu ďalšie štruktúry eh, zdravotníctva nedostatočné v týchto krajinách Mm, katastrofický dopad má kríza aj na ekonomickú situáciu. E, v niektorých podnikoch sa zastavila výroba. A ešte chcem samozrejme vzdať hold všetkým lekárom a e, ošetrovateľom a zdravotníckým pracovníkom, ktorí riskujú vlastný život, aby zachránili iné životy. Ďakujem slova e, poslanec Sanchez. Poslankyňa. Ďakujem, pán predsedajúci. Nevieme, e, koľko obetí už ebola má. Systémy zdravotníctva v Afrike sú veľmi slabé a úplne kolabujú. Dvaja lekári na tisíc obyvateľov to nepostačuje na zvládnutie takejto epidémie, ako správne povedala komisárka. EÚ a členské štáty nerobia veľa, len uh, trošku poskytujú z, rozvoj, z rozpočtov na rozvoj nejaké prostriedky to je nepostačujúce. My v Európe e, naozaj veľa dlžíme africkým krajinám a nechcem ani začať hovoriť o tom, aké zdroje ešte stále plienime na tomto kontinente. Ale to nie je prioritné, pokiaľ sa situácia nedostane úplne mimo kontroly, ako práve teraz. Až keď e, sa vyskytne nejaká celosvetová hrozba, začneme vôbec konať. Okrem toho, Európa sa rada stavia do pozície akéhosi bojovníka za ľudské práva a tie skutočné Eh, to, čo je skutočne v tejto situácii potrebné, to, ako si eh, nám uniká ľuďom, eh, treba vysvetľovať. Oni nepotrebujú vojenskú podporu. Mali by sme sa orientovať napríklad podľa príkladu Kuby. 156 lekárskych expertov vyslala táto krajina, nie 3000 vojakov ako USA. Oni chcú vraj podporiť zdravotnícky systém vojakmi. Tým sa ale región iba ďalej destabilizuje. Je dôležité, aby e, sme mali európsky plán zdrojov, aby sme mohli zabezpečiť dostatočnú starostlivosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Rivázi na minútu 30. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa chcem trošku vrátiť k tomu, ako zareagovať, alebo ako sme nezvládali túto epidémiu. Pozri, Postavte sa. Začalo to 22. marca v Gineji. A potom sa to veľmi rýchlo rozšírilo do Sierra Leone, Liberie, Senegalu, Nigérie. A ako sa tu už spomínalo, viac ako 4500 obetí, ale to je len také nejaké e, e, mm, od, to je len odhad. Um, medzinárodné spoločenstvo nezareagovalo dosť rýchlo, ani VHO a nevieme, ako to celé vlastne e, zamedziť túto epidémiu. E, naozaj sa to šíri veľmi rýchlo a nejak sme si uvedomili, že tie krajiny nedokázali zareagovať e, v vojenskom stave, aká je situácia v Liberii. Ani premiér, premiér povedal, že jednoducho krajina padne, jednotu, nie je tam systém zdravotníctva, nie, tam, nefunguje podnikanie, je tam už hrozba potravinovej krízy. Takže uh, keď som videla, čo povedala komisia, OK, dobre, 20, je tam teda nejakých 55 miliónov eur určených na to, ale to nestačí, pretože tu chýba nejaká medzinárodná koordinácia a my by sme boli privítali, keby OSN napríklad e, prostredníctvom e, svojich štruktúr e, prispeli k takejto koordinácii. A keď som tu, keď som napríklad počula prezidenta Obamu, že tam pošle tých 3000 vojakov, Eh, musím zareagovať na kolegyňu. Nie je to 3000 vojakov, to je 3000 osôb, ktoré budú v tých nemocniciach, v nemocniciach, aby zareagovali na potreby. To je dobrá vec, no ale to aj tak stále nestačí. Treba, aby komisia povedala, že áno, aj my, aj my dáme ľudí do, do nemocníc, pošleme tam personál. Ale situácia je skutočne katastrofálna, takže keď som počula komisára Borga, hovoril, že riziko v Európe je e, slabé, ale on to nepochopil. Ak ten e, vírus zmutuje, tak to bude obrovská celosvetová epidémia. Takže naozaj treba si uvedomiť vážnosť toho problému. A posledná vec, ktorú tu chcem ešte povedať, no dobre sa hovorí, že áno, treba e, nejaké návraty do vlasti a tak ďalej, nejaké lietadlo, no ale sú tam teda všetci tí dobrovoľníci, ktorí tam pracujú. Ďakujem. Grazie, presidente, kolegi L'epidemia del virus... Eh, pán Korao, ďakujem, pán predsedajúci. Ebola v západnej Afri- Afrike má samozrejme obrovské dopady na zdravotnú situáciu, na humanitárnu situáciu 2500 mŕtvych, eh, tisíce nakazených, dotknutých týmto vírusom a nemáme žiadne konkrétne možnosti zásahu. Západný svet eh, teraz je už akoby naplašený a snaží sa zabrániť eh, prenosu nákazy do západných krajín, ale vzhľadom na stovky obetí v Afrike nereagoval nikto. My tam naozaj ideme len plieniť zdroje. Vírus eboli vyvolal naozaj naliehavú situáciu. Potom tu máme tie mnoho tých nadnárodných spoločností, ktoré ešte stále profitujú z týchto situácií v krajinách. Ebola nie je len zdravotníckou výzvou, je tu problém eh, mŕtvych, nakazených a tak ďalej. Je to politická výzva, je to hospodárska výzva. Eh, samozrejme, eh, má to masívny dopad aj na situá- sociálnu situáciu v krajinách západnej Afriky. Ide aj o potravinovú bezpečnosť, ktorá sa neustále zhoršuje a tieto krajiny samozrejme majú problémy aj so svojimi exportmi. Lokálne inštitúcie sú veľmi slabé, e, verejné systémy zdravotníctva sú neefektívne, neexistujú takmer žiadne štruktúry, žiadna infraštruktúra, žiadne cesty, ktoré by pomohli zareagovať na krízu na lokálnej úrovni síce mm, boli nejaké reakcie, ale príliš slabé na to, aby zamedzili šíreniu vírusu. Samozrejme, že to má aj etnické, náboženské dopady. E, opäť to vedie k prelívaniu krvi, k ďalším obetiam. Kolegyňa a kolegovia, kladiem nasledovnú otázku. E, je Európa pripravená zareagovať na túto výzvu? Ak, ak áno, tak ako? E, pán poslanec Salvini, na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pekne. Hovoríme o viacerých tisíckach mŕtvych a EÚ e, sa zobudza veľmi neskoro. Hovoríme o víra, víruse, ktorého inkubačná doba môže byť až 21 dní, 2 až 21 dní. A pritom mnohí e, občania z týchto krajín prichádzajú do Európy Zdá sa, že čím skôr zasiahneme, tým lepšie to bude pre všetkých, hlavne pre všetkých tých, ktorí možno v médiách absentujú. Ja rozmýšľam nad tým, či Južná Kórea alebo Juhoafrická republika už e, plánujú zavrieť e, hranice pre ľudí z týchto krajín. Čo robíme my e, v týchto okolnostiach? ako sa vyhneme zavlačeniu týchto problémov k nám. Ide o tisícky ľudí, ktorí po mori prichádzajú do Európy a môžu byť potenciálne nositeľmi tohto vírusu Ebola. Ale ide aj o mm, eventuálne tuberkulózu. Netýka sa to však iba Talianska, ale celej EÚ. Neviem, či môžeme naďalej takýchto ľudí zachraňovať e, e, na mori, či by sme prostriedky pre Mare Nostrum nedali k dispozícii africkým krajinám. Ďakujem pekne. Teraz e, kolega Venta na minútu a pol. V Africe zachodní 12. Ďakujem pekne, pán predseda. V západnej Afrike zažívame epidémiu eboli. Viacero tisícok obetí e, a taktiež lekársky personál je postihnutý, chýbajú infraštruktúry, potom je tu, e, sú tu tradície, zvyky, a taktiež nedostatok vedomosti o tejto chorobe. Táto epidémia je však medzinárodného rozmeru a táto epidémia môže byť e, zavlečená aj do Európy a dotkne sa nás všetkých. Musíme podporiť africkú stranu, podporiť humanitárnu pomoc, zabraniť e, ďalšej epidémii je tu uznesenie Európskeho parlamentu a je veľmi dôležité. Ja som za ďalších 140 miliónov pomoci dotknutým krajinám. je tu 5-percentná úmrtnosť, ale myslím, že EU predsa len môže niečo spraviť. Pán Guerrero na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Africký svetadiel sa často nazýva svetadielom utrpenia, ale toto kliše možno skrýva realitu. Boli tam hladomory, genocídy a zahynuli tisícky osôb, je tu vysoká detská umrtnosť, nedostatok pitnej vody a tak ďalej a tak ďalej. To naozaj dolieha na eh, mnohých a sú tu aj eh, ozbrojené konflikty, vojny, terorizmus, naozaj konflikty v rôznych častiach tohto kontinentu. Mm, Afrika sa dostala z spod kolonializmu, ale sú tu štruktúry, ktorého Afrika je opäť eh, obeťou ebola teraz zúri v Afrike, ako povedala komisárka Georgieva. Sú tu tri eh, hlavné črty. Počet eh, chorých, ktorý exponenčne rastie, vysoká úmrtnosť a taktiež nedostatočné zdravotnícke štruktúry, vďaka ktorým by tieto krajiny mohli e, čeliť tejto hrozbe. Taká je situácia. Potrebujeme e, vytvoriť štruktúry, poskytnúť materiál, zaručiť humanitárnu pomoc. Myslím, že treba podporiť Milánskú radu, e, OSN a 20. 4. septembra treba podporiť aj darcov, ktorí chcú pomôcť. A ešte jedna vec. Čím skôr európske krajiny schvália 11. E, fond pre rozvoj, tým budeme môcť zareagovať na tento problém. Teraz pani Ford na minútu. Ďakujem pekne. E, viedla som prácu tohto parlamentu v oblasti dohody o klinických e, testoch viac ako 600 miliónov bol rozpočet na 7 rokov. Išlo o to nájsť nové e, liečby pre e, infekčné choroby ktoré čím ďalej tým viac ohrozujú európskych občanov a ja chápem, že Európska komisia sa naozaj snaží rýchle využiť tieto priest prostriedky na vývoj e, napríklad aj vakcíny proti eboli. Ja dúfam, že kolegovia túto myšlienku podporia. E, nikto e, nevyrieši otázku eboli sám, preto musia spolupracovať naši výskumníci s Afrikou a musia sa zapojiť aj súkromné firmy ako GlaxoSmithKline. Myslím, že oni sú čo sú naďalej, čo sa týka vývoju, e, vývoja e, vakcíny proti eboli. Takže máme e, už expertov, ktorí sa venujú otázke aj prevencie, aj liečbe, ale súvisia s tým aj isté etické otázky, ale prostriedky máme a preto ich treba čo najrozumnejšie využiť a musia sa dostať až k vedcom a to čím skôr. Ďakujem. Pani Ford, eh, hovorí predseda, sú tu dve modrý, modré karty. Pán Karven a pani Moj, ste ochotná odpovedať na otázky? V poriadku. Nech sa páči prvý rečník. Ďakujem za to, že ste mi dali priestor. Pýtam sa, či kolegyňa súhlasí s kolegom Tejdom čo sa týka kontaminovaného eh, mesa eh, a možno, že je tu aj situáciu, ktorá eh, spôsobila, ktorú spôsobila vláda A potom je tu otázka vstupných bodov a prioritou zdá sa nie je ani príchod e, ľudí. Zdá sa, že sa tu odoberajú prostriedky, ale napriek tomu sa zdá, že niektorí takéto kontaminované meso dovážajú. Ďakujem pekne. Prostriedky by mali ísť výskumníkom, to povedala predrečníčka pani Ford. E, neviem, či ona rozmýšľala nad tým, ako budú tie prostriedky výskumníkmi využité. V Taliansku máme veľkú korupciu a je tu naozaj akési rodinkárstvo. Ak by teda tieto prostriedky išli do Talianska, tak treba overiť, či sú aj účinne využité. K tej prvej otázke máme tu jasný princíp. Ak sa chcete pýtať, tak sa obraciate na konkrétneho rečníka, pretože vy ste sa obratili na poslanca Devu. Ja si ho veľmi vážim, ale nie som on. Aj keď odpoviem o úlohe mm, Spojené, e, Veľkej Británie v kontexte toho výskumu, a neodpoviem na to, čo sa týka talianských výskumníkov. E, výskumná obec e, vo Veľkej Británii je lídrom v hľadaní riešení v prípade infekčných chorôb, pretože aj naše komunity sú ohrozené napríklad e, tuberkulóza, prípade ktorej nezaberajú žiadne lieky. Tu sa naše vlády snažia, čiže ide o to e, dať prostriedky k e, dispozícii. Neznamená, že sa do toho zapájajú všetky členské krajiny EÚ, ale je to e, dôležité aspoň v Spojenom kráľovstve, takže myslím si, že je to hodné podpory a môže to niečo zmeniť. Pani Desarnes, dve minúty. Ďakujem pekne. Všetci to povedali, ja to zopakujem. Potrebujeme medzinárodnú mobilizáciu čo najrychlejšie, pretože e, e, to môže mať e, zdravotnícke, sociálne, ekonomické dôsledky a keď bude po kríze, tak budeme musieť povedať, prečo medzinárodná odpoveď bola taká pomalá, čo nefungovalo, prečo sme sa toho zhostili tak neskoro. To poprvé. A potom ja vítam e, angažovanosť e, prezidenta Obamu. Ja som rada, že e, o tom hovoril. Ja e, neviem, kde je predseda komisie, nie, kde je predseda e, talianskej rady a ľutujem teda, že nebol žiaden európsky politik, ktorý by Eh, sa angažoval do tohto boja proti ebole. Nestalo sa tak, ale ja si to želám. A ešte jedna pripomienka. Dávame finančné prostriedky, je to veľmi dobré, ale netreba iba peniaze v teréne, keď hovoríte s zdravotníckým eh, so zdravotným eh, personálom, tak hovoria, že potrebujú konkrétnu logistickú pomoc, potrebujú viac personálu lekárskeho, zdravotného potrebujú eh, väčšiu mobilitu. Takže tu musíme spojiť ako Európania naše úsilie. A ešte štvrtá pripomienka, nemôžeme čakať na to, aby sa to dostalo do susedných krajín až potom sa tým zaoberať. Už teraz musíme e, konať preventívne, myslím na Mali alebo pobrežie Slonoviny, túto vojnu musíme viesť a vyhrať a Európa preto bude musieť e, konať naozaj ambicioznejšie. Ďakujem pekne. Teraz pani Albiol Guzman. Ďakujem pekne. Sierra Leone, Liberia, Guinea e, čelia epidémii eboli, ale tisícky umierajú aj z iných dôvodov. Hovoríme o chudobe. E, v týchto krajinách je naozaj veľká chudoba. EU, USA, vôbec celý západný svet sa ebole obracia chrbtom. Až vo chvíli, keď si uvedomili, že vírus e, mohol môže prísť do Európy a ani vysoké múry a ploty tomu nezabránia, tak vlastne až vtedy EÚ začala reagovať. Nešlo o to zachrániť európskych občanov, ale zachrániť samú seba. Takže to vyzerá, ako keby nie všetky životy mali rovnakú hodnotu. Veľké farmaceutické firmy nemajú záujem o liečenie chorôb chudobných, to neprináša zisk. Táto ekonomická pažravosť je tak smrteľná ako ebola. Európsky parlament by uh, naozaj mal uvítať e, to, čo oznámila Kuba, teda, že e, vyšle personál 165 lekárov alebo zdravotných sestier. Treba európsku solidaritu. Teraz pán Hojbuch na minútu a pol. Sehr verehrter Präsident, herzlichen Dank. Ich... Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som tu apelovala na jednu vec. Počuli sme veľa o eboli, o jej dopadoch a o potrebe konať e, v prospech týchto krajín, pretože organizácie priamo v teréne, aj národné vlády e, to nezvládajú, nemajú na to kapacity. A hneď iba o solidaritu, nejde o nejaký akt solidarity, ide o oveľa viac je to naša povinnosť, je to povinnosť urobiť všetko, čo je v našich silách, tej všetko, čo k dispozícii máme. Kolega Görens o tom hovoril. Máme aj vojenské zariadenia, máme vojenský personál, ktorý by sme podľa OSLA mohli dať k dispozícii OSN a teda takto vyslať priamo do terénu. Ide o personál, ktorý má dobrú hierarchiu a môže pod správnym vedením dobre fungovať, je dobre vyškolený, pripravený, musíme ho využiť. Nie je možné ďalej čakať, ak e, to krízu a humanitárnu katastrofu chceme zastaviť a dať jej ďalší a nedať jej teda ďalší priestor. Takže apelujem na všetky členské štáty, aby sa naozaj aktivizovali, už naozaj nemôžeme ďalej len diskutovať. Vieme, aké sú tie možné dopady, keď ebolu eh, sa nám nepodarí zastaviť. Je to nielen zdravotný problém, má to oveľa široko siahlejšie dôsledky. Nebudem to tu opakovať, ale tento apel som tu chcela povedať, lebo takto môžeme ľuďom priamo tam ukázať, že nie sme s nimi spojení iba v myšlienkach, ale aj v činoch, naozaj v konsekventnom konaní. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz vystúpi poslanec Melín. Nech sa... Pani poslankyňa Melín, máte minútu 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Závažnosť tejto epidémie eboli naozaj e, je potrebné, aby sme sa zamysleli nad rizikom pandémie tu v Európe. Analýzy naozaj poukazujú na nedostatok na európskej strane e, sociálneho a zdravotníckého e, charakteru e, v krajinách subsaharskej Afriky. E, nie sú zdravotné systémy, je tam korupcia, veľa sa deje na šedom trhu a tak ďalej. Čiže sú tu trojmesačné omeškania v diagnostike tejto epidémie. No keď sa pozrieme na tie nerovnováhy na osi juh-východ, keď sa pozrieme na tie migračné toky, je to úplne mimo kontrolu. Uh, Čiže SARS a ďalšie epidémie e, nás nutia znova a znova e, sa chopiť naše zodpovednosti, pretože je potrebné naozaj reagovať a je to otázka času. Čiže nad rámec opatrení, ktoré boli prijaté so 6-mesačným omeškaním u nás v snemovni, je konečne potrebné konať, naozaj spustiť reálnu spoluprácu medzi nami, Európskou úniou a rozvojovými krajinami Musíme pomáhať pri budovaní sociálnych systémov, revízia našej imigračnej politiky, obnovenie sanitárnych kontrol na našich hraniciach, vonkajších, ale aj medčlenskými krajinami, karanténa a tak ďalej. Či sa nám to páči alebo nie, je to rada, e, ktorá zlíhala, čiže musí to riešiť. E, je potrebné vytvoriť e, naozaj plán využívania a vytvárania štruktúr na interdisciplinárnom základe, virológovia a tak ďalej, čiže naozaj mm, je potrebné spôsobom reagovať. Iba takto Európa bude môcť povedať zajtra, že dostala svoje zodpovednosti. Ďakujem. Ďakujem. Pani rečnička aj ďalší, prosím, rešpektujte. Vám pridelený rečnícky čas, inak e, budeme meškať v ďalšej rozprave. A teraz dostáva slovo pán Líze. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Ja sám som istý čas pôsobil v rozovej krajine ako lekár. Čiže naozaj mám predstavu o tom, ako sa cítia kolegovia, tí, ktorí teraz bojujú proti ebole a ako sa cítia aj samotní pacienti. A ja mám naozaj e, vysokú úctu e, z oči voči všetkým, ktorí priamo v teréne pomáhajú. A podľa mňa je nepriateľné to, že niektorí kolegovia tu v snemovni neuznávajú alebo zneužívajú túto situáciu. Padlo tu slovo Kuba a tak ďalej. To je absolútne nepriateľné vzhľadom na tú strašnú situáciu, ktorú tam tí ľudia zažívajú na vlastnej koži. Takže nejaká takáto politizácia nie. Neplatí, že by ľudia v Európe museli mať strach, že sa oni sami nákazia. Je dobré, že príjmame takých, ktorí pomáhali a že im dáme tú bezpečnosť, tú istotu, že budú ošetrení ľudia v Európe, sa môžu cítiť v bezpečí, pokiaľ ide o túto infekciu, podľa teda mojich e, skúseností lekára. No ale humanitárna pomoc e, v západnej Afrike e, to je jedna vec, ale je tu aj náš e, dlhodobý e, záujem, lebo je tu viacero e, krajín, ktoré môžu naozaj um, krízy sa, sa rozšíriť do ďalších krajín. Krízu slovského máme veľa, čiže naozaj v našom záujme tieto krajiny podporiť a spraviť všetko, čo je v našich silách. Čiže je dobré, že komisia a ďalší pomáhajú, že máme čoraz viac prostriedkov ale chcem poukázať na problémy, ktoré to môže spôsobiť v rozpočte. Ja som v ostatných dňoch od členských štátov, vrátane toho môjho vlastného, počul, že musíme urobiť viac na Ukrajine, viac v Iraku a samozrejme viac aj v západnej Afrike, Palestíne a tak ďalej. Giovanni Lávia, spravodajca pre rozpočet sú tu, ako aj pán Böge a ďalší, hovorili, že náš rozpočet nie je pripravený na krízi, čiže je naozaj potrebné sa spojiť s radou v zmysle väčšej flexibility, aby sme mohli naozaj primerane v takýchto prípadoch kríz reagovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz zostáva slovo pani poslankyňa Arena, minútu 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Mňa šokovalo nielen to slovo Kuba, ale to, že sa tu hovorilo o imigrácii v tejto súvislosti. E, niektorí e, ste využili tému vírus Ebola na to, aby ste hovorili o e, imigrácii. Lekári bez hraníc už od marca hovoria, že je tu veľké riziko spojené s týmto vírusom a s touto epidémiou. Teraz o 6 mesiacov vidíme, že tento vírus napreduje exponenciálnym radom, čiže Každé tri týždne mm, sa zdvojnásobuje počet infikovaných, čiže naozaj je na čase konať. Mňa mrzí, že sme neboli dostatočne rýchli. Je potrebné, aby sme si teraz položili otázku, čo musíme urobiť, aby sa to napravilo. Je to jednoduché. Lekári bez hraníc nám konkrétne hovoria, čo je potrebné robiť. Musíme postupovať koordinovane. E, musíme prispieť zariadeniami, potrebujú izolačné kapacity, potrebujú informačné kampane, potrebujú laboratórie, potrebujú vzdušné mosty. A e, na toto všetko e, majú kapacity členské štáty, či už ide o civilné vybavenie alebo vojenské vybavenie. Hovorí sa o armádach, no a ja by som mal, aby to boli také humanitárne armády, ktoré prídu s podporou a pomocou pre tých najodkázanejších. A všetky prostriedky e, sú dôležité v boji proti tomuto vírusu, proti tejto epidémii. Čiže všetci v rade, v komisii a tak ďalej musia dispozícii e, tieto prostriedky tým, ktorí sú od nich závislí a to čo možno najrychlejšie. Ďakujem.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 Kolegovia už poukázali na závažnosť situácie, čiže sa nebudem vrácať k číslam, ktoré tu odzneli, sú známe a často ide o um, odhady smerom nadol podľa odborníkov. Vzhľadom na pomalosť našej reakcie, vzhľadom na urgentnosť situácie, o tom hovorili aj padrečníci, prezident Obama vystúpil, vy, pani komisárka, všetci vystupujeme v tom istom duchu, stratégie, o ktorých sa hovorilo, ten cestovný plán, prevencia, výskum, o tom všetkom sme počuli, ale to všetko bude istú chvíľu trvať No a za ten čas naše krajiny, na my, Belgicko z BFAST, máme civilné aj vojenské kapacity rýchlo nasadenia, ktoré sú na takéto zdravotné a humanitárne krízy pripravené. No a odborníci požadujú aby tu bola koordinácia na európskej úrovni, na svetovej úrovni. Pán predseda, vy ste hovorili o tejto koordinácii naozaj veľmi dlho, ale oni tam priamo na mieste, a pani Rivazi to povedala, oni o tom nič nevedia, oni o tom nič nepočuli, netušia, čiže oni chcú viac a rýchlejšie. Čiže naozaj nemáme na výber, už sa bežne zavrú pán predseda, ak naozaj sa chceme vyhnúť tomu, aby sa tento vírus rozšíril po celej Afrike a k nám. Čiže Solidarita dnes nie je možnosťou, ale je naopak povinnosťou. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz François Grosted, máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka. Áno, už to tu odznelo z mnohých úst. Pokiaľ ide o predpoklady VHO, v súvislosti s ebolou, tak je tu naozaj veľká miera pesimizmu. A Prosím, e, netvárme sa, že ide o problém, ktorý sa týka iba západnej Afriky. Vzhľadom na rozsah tej epidémie sa to týka nás všetkých a je naozaj na čase zmobilizovať sa, zmobilizovať sa, lebo už sme stratili veľa času. Bolo by jednoduché sa vzdať našej odpovednosti a povedať, že táto choroba sa netýka priamo nášho kontinentu. Ale toto je naozaj svetová kríza hodnoty, ktoré hájime my, Európania, celosvetovo, hodnoty solidarity, e, dôstojnosť, udržiavanie ľudských práv. E, tieto hodnoty si vyžadujú, aby sme podporili tieto krajiny. Je to naša morálna povinnosť. A rada by som zdôraznila úsilie e, priamo personálu zdravotníckého v teréne mimovadných organizácií. Je naozaj potrebné ich podporiť zo všetkých síl. Hovorila som o tých hodnotách, ale ide aj o ochranu našich občanov. Nepriame dopady, ktoré kríza môže mať eh, na naše územie. Sú tu sanitárne rizika, ktoré by mohli sa prejaviť aj v Európe, ale je tu riziko destabilizácie celého regiónu eh, zo sociálneho, hospodárskeho a humanitárneho hľadiska. Európa nemôže zostať pasívna z oči voči takejto dráme. Európa musí byť eh, taká, že e, eh, svojej role na medzinárodnom eh, na medzinárodnej scéne dostojí. Otázka eboli ide o vírus z roku 1976, teda vtedy bol odhalený, ale ešte stále nemáme efektívne liečby. E, toto je dôležitá vec, e, takže preto je potrebné inovácie a výskum v oblasti zdravotníctva podporovať. Toto je nevyhnutné. E, vedecký pokrok, inovácie, európska solidarita, epidémia eboli má širokosiahlejšie dopady. Európa musí reagovať naozaj svojou prezenciou pre samu seba a krajiny, ktorých sa to týka. Teraz žil pár minúta 30, nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, je to súrne situácia situácia tlačí. 20 tisíc osôb, ktoré sú potenciálnymi obeťami do konca tohto roka. Uvedome si, že milión Afričanov je momentálne v karanténe vzhľadom na túto pandémiu, čiže je to naozaj naliehavé a ja vítam úsilie Európskej komisie, pokiaľ ide o uvolenie tých 152 miliónov eur. Ale musíme povedať, na čo konkrétne tieto prostriedky pôjdu. Je potrebné, aby došlo k navýšeniu kapacít e, e, izolačných a liečebných centier. Je potrebné, aby tam bol kvalifikovaný personál, aby tam boli mobilné laboratórie, aby tam boli tie vzdušné mosty, aby e, tam bola regionálna sieť zariadení, zdravotných zariadení. Toto potrebujeme naozaj naliehavo. Ja som bol spravodajcom, pokiaľ ide o cezhraničné zdravotnícke rizika. Je to správa, ktorú sme prijali v júli minulého roka od 6. novembra 2013 toto platí. A ja ako správodajca považujem za naliehavé, aby členské štáty veľmi rýchlo zorganizovali mimoriadnu schôdku ministrov zdravotníctva tak, aby sa poukázalo na túto pandémiu, aby sa to riešilo. Ako hovorí toto rozhodnutie, ktorým som odpravodajcom, eh, je potrebné, aby Európska únia čo najrychlejšie v prvom rade eh, zinventarizovala eh, tie zariadenia, ktoré sú schopné takýchto pacientov príjmať, potom aktivizovať e, sieť e, laboratórií, ktoré sú kompetentné v tejto oblasti. A po tretie, s Európskym centrom prevencie a kontroly liečiv je potom takáto spolupráca. Čiže naozaj je súrne, aby sme takto konali. Ďakujem pekne a teraz dáva slovo pani Birder na minútu. Ďakujem pekne. Ebola je veľké riziko, dvojnásobok nakazených každé tri týždne. Naozaj to nemáme pod kontrolou. Európska únia začala mobilizovať, ale musíme urobiť viac a rýchlejšie. Potrebujeme zabrániť eh, ďalším vypuknutiam, musíme zosilniť úsilie pri eh, tvorbe liečby na ebolu a ďalších eh, chorôb. Eh, farmaceutické firmy, to je nelukratívne, preto musíme investovať verejné prostriedky. Univerzita v Oxforde je podľa mňa vynikajúcim centrom kde by eh, mohli eh, tu urobiť eh, určité pokroky. Dnes spustili klinické testy. Ehm, je potrebné, aby dostali plnú podporu EÚ. Financovanie takéhoto výskumu je životne dôležité. Globálne epidémie je potrebné zabrzdiť rýchlo a to sa nám podarí iba vďaka výskumu odborná príprava, expertíza, školenia personálu. Toto potrebujeme teraz, aby sme mohli reagovať na e, ďalšie krízy, aby sme takto zachránili ľudské životy. Ďakujem. Ďakujem pekne a mu tu 30, pán Lavia, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka. Najprv by som chcel venovať myšlienku obetiam tejto epidémie. Chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú na mieste, všetkým dobrovoľníkom, ktorí spolupracujú, aby sme dostali chorobu pod kontrolu v záujme všetkých európskych krajín. Jedna téma mi leží obzvlášť na srdci a síce ako sa používajú zdroje. Vieme, že aby sme mohli zareagovať, aby sme mohli dať odhodlanú odpoveď, potrebujeme viac zdrojov ľudských, ale aj materiálnych, aby sme do, mohli dotknutým regiónom pomôcť. Ale rozpočty Európy sú slabé. Nemáme dosť e, prostriedkov, jednoducho e, finančný rámec nám nedáva priestor, žiadnu flexibilitu. To určite bude mať dopad na rozpočtové rokovania, ktoré na, nastanú. Čiže musíme sa zamyslieť aj na potrebné zdroje a to aj vzhľadom na iné možné katastrofy. V mene tohto parlamentu by som teda chcel povedať ako predseda výboru pre otázky zdravotníctva, že neformálna rada v Miláne musí vynaložiť mimoriadne úsilie všetkých 28 členských štátov, aby sa to dokázalo skoordinovať, aby sa dalo e, intenzívne zareagovať. To, nás možno ešte, to sa nás možno všetkých dnes ešte priamo nedotýka, ale musíme zasiahnuť, musíme preventívne konať, pretože môžu aj na našom kontinente sa vyskytnúť problémy. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Fan Bremt. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja v tomto krátkom čase spomeniem len jeden bod, ktorý už e, spomínali kolegovia a kolegyne predo mnou. Dôležitá je koordinácia. A chcela by som citovať hlavného koordinátora OSN, ktorý povedal, že koordinácia zachraňuje ľudské životy. Koordinácia samozrejme e, prebieha cez medicínsku zdravotnú pomoc, logistiku a tak ďalej. A je tu teda potrebná aj táto ochrana. Ľudia z komisie e, takmer e, prosili členské štáty, aby nekonali každý o sebe, ale aby e, konali spoločne. A chvala Bohu, tento týždeň sa postoj členských štátov zmenil. Epidémia naberá dramatické rozmery a naozaj apelujem na komisiu a radu. Vy ste teraz uviedli všetky možné iniciatívy. A to je dobré, to samozrejme sú všetko dobré zámery, ale v budúcnosti treba rýchlejšie uznať aj komisiu ako koordinačné grémium, aby sme dokázali odhodlanie konať v krízových časoch. To je dôležité aj pre novú komisiu, ktorá musí byť e, silnou obrankyňou Európy, aby Európa dokázala e, jednotne konať, aby to, čo všetko v členských štátoch máme aj ako vecné poznatky, aby sme to dokázali spoločne dobre využiť, aby sme čo najrýchlejšie dostali pod kontrolu túto krízu. Ďakujem pekne. Slovo má e, pani poslankyňa Jiménez Beseril. Ďakujem. Pán predseda, v prvom rade samozrejme chcem eh, vyjadriť sústrasť príbuzným obetí eboli. Chcem poďakovať všetkým, ktorí na tvári miesta riskujú svoje životy, aby pomohli tým, ktorí žijú v krajinách, kde neexistuje ani len minimálna zdravotná starostlivosť Eh, jeden bol Miguel Bachares, španielský kňaz, ktorý zomrel po tom, čo sa nainfikoval ebolou. Pomáhal eh, tým, ktorí to najviac potrebovali a dokonca e, pokračoval aj po tom, čo sa nakazil a Svetová zdravotnícká organizácia povedala, že ide o medzinárodnú hrozbu, ktorá si vyžaduje naozaj medzinárodnú reakciu. Musíme byť rýchlejší, nemôžeme e, mlčať. Už vyše 2000 osôb prišlo o život E, dámy a páni, naozaj e, rýchlo musíme konať, postihnutý celý región a teda aj usporiadanie v týchto krajinách je ohrozené. Bezpečnostná situácia sa zhoršuje a čím dlhšie budeme čakať, e, tým ťažšie dostaneme chorobu pod kontrolou. Počet infikovaných rastie rýchlejšie než naše kapacity vysporiadať sa s ním. Čiže potrebujeme medzinárodnú pomoc, musíme investovať do tohto regiónu ako celku Všetky e, krajiny musia vynaložiť úsilie aj vo výskume, ak nechceme, aby sa e, e, epidémia ešte zintenzívňovala a šírila. Krajiny, ktoré už žijú v chudobe, nesmú ostať bez nádejí. A ja chcem dodať ešte aj to, že to, čo sa už deje, si naozaj veľmi vážim európske, americké, africké úsilie v boji s ebolou. Mali by sme tú krízu, mali by sme jej venovať nielen našu pozornosť, ale aj čo najkrajšie konať. Ďakujem pekne. Nasleduje pani Schaldemose na jednu minútu. Ďakujem pekne. E- epidémia eboli je globálnou výzvou a preto je dobré e, konštatovať, že tak komisia ako aj členské štáty konečne začali brať to vážne a konať. Naozaj bol najvyšší čas, ale mám tu ešte dve výzvy na komisiu a členské štáty. Poprvé, problém evakuácie pomocného personálu, zdravotníckého personálu. To treba vyriešiť. To je jediná možnosť, ako Eh, tam môžeme vyslať ďalších, eh, ďalší pomocný personál. A eh, ďalšia vec, musíme sa dohodnúť alebo zhodnúť na tom, že prostriedky, peniaze na toto určené nepôjdu z klasickej rozvojej pomoci. Musia to byť nové finančné prostriedky, pretože jednak týmto krajinám nepomôžeme dlhodobo vybudovať ich systém zdravotníctva E, potrebujeme masívnu pomoc, ktorá už je na ceste, ale naozaj sa musíme do toho pustiť spolu a musíme to skoordinovať, aby sme sa s touto výzvou dokázali vyrovnať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán, uh, Pieri, pani Pierik. Ja? ja. Commissaris, dank u wel commissaris, sinds de uitbraak van de... E Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem. Od vypoknutia eboli e, sme v dotknutých krajinách zaznamenali veľké počty obetí a milión Hovorí sa teraz už o milióne potenciálne nakazených. Tieto e, krajiny majú obrovské problémy, výzvy pre celé spoločnosti a Európa sa musí zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť, aby sme bojovali proti tomu vírusu. A v tom e, je naša sila. Ako dobre vieme spolupracovať? Holandský minister e, súhlasil s nákupom vakcín proti ebole, to je krok správnym smerom, ale to ani zďaleka nepostačuje. Čo urobí Európa? aby sa urýchlil, aby sa urýchlil vývoj um, vakcíny. Komisia si tiež musí položiť otázku, že kde sú priority výskumu, pretože vývoj v Afrike ukazuje, že vakcína proti ebole musí mať našu najvyššiu prioritu. Ďakujem. A pani Mici na jednu minútu. Ďakujem pán predseda, pani komisárka. Od začiatku tohto roku vírus eboli e, spôsobil viac než 2000 úmrtí a e, teda má dopad na viac než 4000 e, ľudí, ktorí žijú v regióne Západnej Afriky. Medzinárodné úsilie nebolo dostatočne efektívne na kontrolu vírusu a problém nie je len e, otázkou nášho blaha, ale je to otázkou ľudských životov. Tento parlament, ako aj členské štáty, majú morálnu povinnosť voči obetiam, rodinám, aj voči svojim vlastným občanom, ktorí môžu byť ohrození, ak sa vírus dostane do Európy. Preto apelujem na talianské predsedníctvo, na Európsku komisiu, aby dali maximálnu prioritu e, tomuto život ohrozujúcu problému, aby čo najskôr zorganizovali mimoriadnú schôdzu, e, kde sa príjmú opa- konkrétne opatrenia podporené všetkými. To je dôležité na obmedzenie e, epidémie. Potrebujeme reagovať a urobiť všetko, čo e, je v našich silách urobiť to okamžite, aby ebola e, bola eradikovaná z afrického kontinentu, aby sa nikdy nedostalo do našich krajín. Ďakujem. Grazie, signor presidente. Ďakujem, pán predseda. Žiadna krajina by nemala mm, stať osamelo voči takej katastrofe ako ebola. Nákazlivá choroba ako ebola môže byť porazená, ale vyžaduje si to koordinovaný prístup na medzinárodnej úrovni. Izolácia či obmedzenie nie je riešenie. Táto tragédia ide naozaj až do štruktúrálnej podstaty afrických krajín a ukazuje sa, nakoľko nedostatočne nedovinuté sú mnohé regióny Afriky. A preto potrebujeme uh, aj e, využitie rozvojovej politiky Európy. Musíme bojovať proti chudobe, pretože to je skutočnou prioritou. Potrebujeme nové partnerstva, musíme stavať nemocnice, zabezpečiť e, zdravotníckú starostlivosť na mieste a samozrejme sektor vzdelávania si vyžaduje pozornosť. Je nepredstaviteľné, aby krajina ako Libéria e, bola nútená zariadiť, zriadiť karanténu v časti hlavného mesta, lebo tam nie je jednoducho dosť kapacít na prijatie. A musíme pomôcť ľuďom v regióne a musíme konať globalizovanie v záujme všetkých. Ďakujem. Prejdeme na Catch the Eye. Voľnú rozpravu. A ako prídu slovo pán Mikolašik

Ďalší uh, sú dotknutí podľa oficiálnych čísel, ale je to ešte vážnejšie. Uh, toto sú ľudia, nie len čísla. Uh, chcel by som vyjadriť obavu z tohto vírusu. Naozaj musíme intenzívnejšie spolupracovať s, s partnermi, medzinárodnými partnermi. EÚ musí zohrať vedúcu úlohou v riešení tohto problému. Ako naši západoafrickí e, priatelia hovoria, nie sú efektívne kapacity na zvládanie choroby. EÚ musí zohrať túto úlohu. A moja otázka teda je, ako tú situáciu budeme zvládať v budúcnosti. Ak sa zamyslíme nad tým, že rozvojové fondy boli drasticky e, skresané zo strany EÚ. Ako to budeme riešiť? Musíme postupovať proti ebole. A je dobré vypočuť si násadenie alebo odhodlanie zo strany komisia. Potrebujeme peniaze. Um, a chcem privítať úsilie, ktoré nás vynaložili mimovládne organizácie. Eh, Asociamos àqueles que consideram esta epidemia que ameaça assumir proporções e... Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Táto epidémia predstavuje jedno z najväčších rizík pre zdravie imperialistické vojny, za ktorými je e, komplex e, vojensko-militaristický e, spôsobilo vlastne aj túto situáciu. Najviac dotknuté krajiny v Afrike boli kolóniami a neskôr znášali imperializmus, e, Medzinárodný menový fond e, aplikoval nevhodnú politiku. Tieto krajiny už nemôžu čeliť tejto epidémii. Je tu teda akýsi dlh z minulosti a EÚ a USA musia úspešne bojovať proti tejto chorobe. A ja by som ešte chcel poznamenať, že je tu rozdiel, pretože USA vysielajú vojakov a Kuba na druhej strane e, zdravotnícky personál, aj keď to možno, že niektorých šokuje. Ďalší rečník, my sme, máme potom aj vypočutie kandidáta na komisára, hovorí sa o potrebe investovať do výskumu a je naozaj polutovania hodné, že pri takýchto epidémiách. E, členské krajiny sú zdržanlivé, ale možno, že je predsa len lepšie e, neskôr ako nikdy, takže v budúcnosti by sme to mali každopádne spraviť lepšie, vyhnúť sa populizmu, pretože ten nepo, nepomôže ani jednému choremu v Afrike musíme byť lepší, rýchlejší, musíme sa pripraviť na to, že takéto epidémie budú častejšie a Európa naozaj musí pomôcť a nielen lamentovať, ale e, naozaj konkrétne tú situáciu zlepšiť. Aj vďaka výskumu, vývoju, to povedali viaceré politické strany, e, musíme sa zlepšiť hlavne do budúcnosti. Ďakujem pekne. Keď pozorujeme túto hroznú eh, chorobu, ako sa šíri, ako sa situácia zhoršuje, myslím si, že všetci môžeme jednotne eh, eh, konštatovať, že situácia je hrozná, že vyzdvihujeme činnosť zdravotníkov a je nevyhnutné, aby politici dávali správne úprimné odpovede, aby sme sa všetci zomkli v snahe vyriešiť tento hrozný problém a predovšetkým musíme byť jednotní v našich modlitbách, e, v našej nádeji a prianí e, tým, ktorí trpia, aby e, vydržali, aby to prekonali. Myslím si, že to je všetko, čo by sme mohli dnes povedať. Ďakujem. A teraz kolega Vojt. No môj, no môj, Vojt vážená pani eh, komisárka, máme na vás konkrétnu otázku. Tretí bod, ktorý ste spomenuli, tam ste povedali, že treba bojovať s vírusom, eh, treba eh, izolovať vírus a nie krajiny. A som veľmi rád, že naše letecké spoločnosti tam stále lietajú a chcem E, sa vás opýtať, či e, e, to podporíte alebo nie. Totiž vírus sa nezastaví, keď príde do Bruseli, Paríža a potom už nebude môcť sa starať o ostatné krajiny. A chcem sa konkrétne opýtať, či skúmame cestujúcich, či vyšetrujeme cestujúcich, či máme možnosti karantény s tým, aby táto choroba sa u nás nerozšírila. A samozrejme, tu nevoláme populizme, ale musíme konať e, e, e, časne, ak sa vírus dostane do Európy, to bude už veľmi neskoro. Pán poslanec Deli. Honoreve Jakovčič. Pán Jakovčič. Poštovane dame i gospodo, prije svega bih se htio zahvaliti ja by som si želal najskôr poďakovať všetkým tým, ktorí v teréne pracujú e, v tých krajinách, e, kde táto pandémia vypukla a títo ľudia sa snažia zabrániť rozširovaniu tejto choroby. Nemôžeme zabudnúť na to, že táto pandémia nás e, prekvapila a my vidíme, že máme pro, problém v koordinácii, v boji proti tejto pandémii na našom kontinente, v Európskej únii, ale aj s ďalšími partnermi mimo Európskej únie. A to je vlastne celoeurópsky problém. Nie je to problém len Európy alebo e, západnej Afriky. Ja som za to, aby sme investovali do výskumu a aby sme urobili všetko, čo je v našich silách a na zabránenie rozšíreniu e, tejto pandémie. Ja plne súhlasím s komisárom. Pani Legermajer. Mikrofón poprosíme. Ďakujem, pán predseda. Potrebujeme mať e, odborníkov liečiva a vojakov Napríklad dostávam informácie z Rizanov. E, e, táto e, kríza sa ťažko zdala, ale peniaze bez koncepcií sa neoplatí, pretože budeme iba federovať vládne kruhy v Sierra Leone. To znamená, že musíme mať odborníkov, ktorí dokážu vysvečiť vlastných zdravotníkov prípadne e, e, aby e, vojaci nestrelali na tých zdravotníkov. Musíme robiť maximum na to, aby sme zdolali túto pandémiu. Ďakujem pekne. Pani Jaten Jatenmakaki. Arvoisa puhemies, Ebola on tällä hetkellä yksi. Vážený pán predsedajúci, Ebola je v súčasnosti eh, jedným z najväčších rizík eh, na celosvetovej úrovni, tak pre EÚ, ako aj pre ostatných. Eh, medzinárodné organizácie nebrali dostatočne vážne túto hrozbu. Ebola sa rozšírila do nových oblastí, postihla viac ľudí a dnes medzinárodné organizácie musia koordinovať svoju činnosť. Som sklamaná, keď vidím, že E, Svetová zdravotnícká organizácia nedala k dispozícii dostatočné zdroje, aby sme mohli čeliť tejto výzve. Som presvedčená, že EÚ spolu s ostatnými medzinárodnými organizáciami, ako je VTO, môžu, e, ako je Svetová zdravotnícká organizácia, VHO, budú spolupracovať, aby mohli spolu čeliť tejto hrozbe a skoncovať s ňou. A posledné vystúpenie záver, pred závermi rady a komisie. Ja by som chcela vyjadriť moju solidaritu s ľuďmi, ktorí bojujú v teréne s touto pliagou. Parlament uvoľnil 150 eh, miliónov eh, eur na boj proti tejto chorobe. Treba vedieť, ako sa platia, na čo sa využívajú tieto prostriedky. A sú tu aj ďalšie dotácie a treba sa naozaj presvedčiť, ako sú využívané, ak tieto fondy budú e, vynakladané. Treba vedieť, na čo sa použili a akým spôsobom. A to tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Pani Žosieva, komisár. Dovolte by som poďakoval. Rada by som poďakovala za slovo, ale teraz začnem ešte otázkou, či Európa konala dostatočne rýchlo. Z hľadiska humanitárneho áno. Boli sme prví, ktorí prišli s finančnou podporou a ktorí vyslali vlastných pracovníkov, vlastných doktorov. Oni riskujú svoje životy aby vlastne mobilizovali aj pozornosť smerom na túto epidémiu. Od marca tohto roku, kedy vypukla epidémia, sme opakovane cestou humanitárnou e, vysielali veľmi jasný signál. Toto je vážna vec, musíme konať. A musíme konať koordinovane. V auguste, už v auguste, spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou sme sa obrátili na členské štáty, aby zaktivovali mechanizmus civilnej ochrany. A žiadali sme aj o podporu postihnutým komunitám aj materiálom. Veľmi často my v humanitárnom spoločenstve sa ocitneme ako ten kanárik v bani. Cítime, že tu je nebezpečie, že tu je problém, skôr než ten ostatok, zvyšok sveta dokáže vôbec pochopiť, aké veľké je to nebezpečenstvo. Ale medzinárodné spoločenstvo ako celok nereagovalo dostatočne rýchlo, hlavne na výzvy lekárov priamo z terénu a hlavne e, na výzvy organizácie Lekári bez hraníc. Čiže trvalo nejaký čas, kým svet uznal, dokonca aj VHO, ak teda mám úprimne povedať, aj tam to trvalo dlho, kým sa uznalo, že naozaj ide o veľmi vážnu situáciu a vyžaduje si masívnu reakciu. Chcem poďakovať našim členským štátom a pochváliť ich, že za posledné týždne sme zaznamenali obrovský nárast reakcie zo strany členských štátov. Uvediem niekoľko príkladov. Rakúsko vyslalo ochranné odevy, Taliansko, e, polnú nemocnicu, Spojené kráľovstvo a Francúzsko pripravuje otvorenie nových stredísk a postele. Maďarsko, tiež materiálna pomoc. Španielsko, pre Siela Leon jednotku akutnej starostlivosti. Okrem toho sa mobilizujú aj vojaci. Takže hľadáme spôsob, ako aj tou cestou sa bude dať prispieť ku evakuácii a už viacerí ste sa vyjadrili, že toto je naozaj potrebné, aby priamo lekári v teréne mali patričné podmienky aj z hľadiska evakuácie. Takže teraz nakoniec vidíme, že svet sa mobilizuje. Ale musíme si zachovať to správne zacielenie, zameranie, pretože krízy ako keby si navzájom konkurovali, ktorá dostane viac prostriedkov. Čiže bez toho, že by sme hovorili o ebole. Máme tu ešte aj, proste máme tu najvyššiu úroveň e, a, aktuality. Irak, Sýria, Stredoafrická republika, Južný Sudán. A chcem povedať, že toto, tý, chcem reagovať na to, čo ste povedali, musíme vytvoriť niečo, čo bude vyš, mať vyššiu flexibilitu aj z hľadiska rozpočtu. Aby sme dokázali reagovať dostatočne zavčasu a tak zachrániť životy, znížiť náklady a vôbec znížiť aj náklady na takéto e, humanitárne reakcie v budúcnosti. A keďže takéto situácie vo svete nastávajú, musíme byť schopní prúžne reagovať ako je to s tým vírusom, ako sa šíri. No, je to často práve kvôli tomu, že sa pracuje so šimpanzmi, s opicami, dikobrazmi a tak ďalej. Ale obvykle to neznamená nebezpečie pre ostatok sveta. Je to čosi ako pohyb produktov, ale ten vírus obvykle odumrie ale problém je aj v tom, že keby sa dostal do Európy, tak nemáme eh, nejaké veľmi akutné nebezpečenstvo, aspoň to nám hovoria lekári, že dovtedy by ten vírus odumrel. Ale predsa len je tu riziko pri cestovaní do Európy. Možno viete, alebo možno aj nie, že hm, hm, hm, lekári bez hraníc nepoznajú ani jeden iný prípad kedy by došlo k infekcii ebolov týchto medzinárodných e, predstaviteľov v rámci organizácie MSF. Čiže e, treba dodržovať hygienu, umývať si ruky, patričné sanitárne opatrenia dodržiavať a potom sa človek nenakazí. Takže nemali by sme mať nejaké veľké obavy, že keď budeme takto komunikovať ako doteraz, že to pre nás znamená nebezpečie. Práve naopak, ak, nám, ak e, nepo, sa nám nepodarí vyslať viac lekárov do týchto nebezpečných zón, tak naše sestry a lekári, práve tak, ak teda nebudú pôsobiť, práve môže e, nastať situácia, že tá epidémia bude explodovať ešte do obrovskejších rozmerov. Čiže keď nebudeme bojovať už teraz, to riziko šírenia vírusu je obrovské. Okrem toho je tu významný aspekt aj e, v oblasti výskumu. Veľmi agresívne, razantne sa pôsobí, e, ide o odskúšavanie nových vakcín, aby sme mohli pomôcť ľuďom, ktorí sú už nainfikovaní. Ale povedzme si úprimne, existujú len obmedzené množstva, takže ani dnes nemáme dosť takýchto prostriedkov na to, aby sme zachránili infikovaných. Takže musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme bojovali proti ebole priamo už tam, kde vzniká. A to sa snažíme robiť. A nakoniec mi ešte dovolte niekoľko slov ku koordinácii. Môžem len súhlasiť s tým, že koordinácia zachraňuje životy. Vytvorili sme veľmi razantný Eh, koordinačný orgán s doktorom Navarom z OSN a je to ozaj veľký expert v rámci VHO. Musíme koordinovať aj naše vlastné prispenie, pretože 28 členských štátov plus komisia, ak sa my všetci budeme snažiť individuálne pomáhať, tak by sme mohli vytvárať zbytočný tlak na tých, ktorí konajú priamo v teréne a zachraňujú životy. Rada a prepáčte, už presahujem ten čas, ktorý som mala. Toto už je posledná veta. Som hrdá, že môžem povedať, že vládi s vašou podporou sme vytvorili koordinačné centrum pre reakcie na núdzové stavy. A potom vlastne Európa naozaj môže fungovať ako jedna entita. Ďakujem. Slovo dávame rade. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, dámy a páni. E, ja kor tým e, považujeme za ma, najväčšiu prednosť ž, e, a chceme sa poďakovať komis, komisii za všetkú prácu na tejto téme, ako aj za odpoveď, e, za to, že sa zaviazala e, prijať konkrétne kroky pokiaľ ide o terén, tak e, tam máme lekársky personál, laboratória a tak ďalej, sanitárne požiadavky, ale aj iné požiadavky e, sa stávajú čoraz väčším problémom a e, často vedú ku kolapsu zdravotného systému, ako sa to stalo v Liberii a v Sierra Leone. Má to dopad aj na poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, zdravotníctvo a tak ďalej. A celé toto môže viesť k neistote a k rozšíreniu eboli ešte ďalšiemu. A preto musíme brať do úvahy všetky africké štáty a nie len tie, ktoré sú priamo ohrozené. 24. septembra v rámci e, valného zhromaždenia OSN ministri Európskej únie, ako aj ďalší ministri sa pokusia stretnúť a spoločne reagovať na túto krízu. Máme spoločný rámec rýchlej odpovede na tento problém, tak aby sme bránili európske obyvateľstvo pred touto hrozbou. E, naše zdravotnícke orgány si uvedomujú, že tu existuje možnosť e, príchodu pacientov postihnutých ebolou do Európy. A v Európe robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa na takúto eventualitu pripravili. Aj keď v súčasnosti, tak pre obyvateľov, ako aj pre cestujúcich je riziko nízke. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne predstaviteľovi rady. Tým končíme rozprávu a predtým, ako prejdeme eh, k ďalšiemu bodu, dovolte, aby som spomenul. A teraz pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy článok 192 rokovacieho poriadku a bod 3, ak zápisníc proti